Omen Ruiten. Nech sa páči, máte slovo. Bez mikrofónu hovorí pani Rešnička. Pán predseda, vážení kolegovia, ja eh, sa teším, že ste tu prítomná. Eh, chcela by som eh, začať tým, že predložím našu pripomienku. Mm, v kabine som počula pani, pani Digan Dinks, našu vynikajúcu tlmočničku v holandskej eh, kabine, ktorá žiaľ Bohu nás eh, čoskoro opustí eh, tou svojou charakteristickou cestou, pretože odíde na dôchodok a naozaj nám bude veľmi chýbať a som veľmi šťastná, že som si ju mohla teraz vypočuť dnes večer. Uh, Dúfam, že to nebude započítané do rečníckého času, drahí e, kolegovia, keď chcem predlžiť e, e, túto správu. Chcela by som najprv poďakovať kolegom z výboru pre sociálne záležitosti pánovi Tomasovi Manovi za jeho spoluprácu, ktorá bola veľmi príjemná a takisto veľmi plodná, pretože chceme zabezpečiť trvalý a veľmi príjemný dôchodok pre nás všetky. Avšak dôchodky sú Eh, v zodpovednosť jednotlivých členských štátov. To však neznamená, že nemáme eh, stanovisko ako Európsky parlament tejto otázke. Dôchodky už sú súčasťou určitého eh, súladu určitej dohody v rámci stabilizačných národných reformných programov. A teda pre mňa a pre mojich kolegov, čo je najdôležitejšie, je to práve tá sociálna zložka, ako budeme dohliadať na to, aby aj v iných členských štátoch eh, tieto dôchodky mohli byť eh, udržané na dobrej úrovni v rámci Európy. Zatiaľ máme takú pyramídu populácie, ktorá je troška obrátená, pretože máme eh, čoraz viacej starších občanov, seniorov, ktorí sú v dobrom zdravotnom stave a veľmi malú časť obyvateľstva, ktorí vlastne teraz financujú tento dôchodok, pretože zažívame starnutie obyvateľstva, skôr jednu tretinu e, európskeho obyvateľstva, ktoré má viac ako 55 rokov. V Európe sme e, svetkami rôznych e, dôchodkových systémov. Máme systémov, systémy, ktoré sa skladajú z prvého piliera, to je vlastne výraz solidarity medzi jednotlivými generáciami a ja si myslím, že toto zostane dôležitou zložkou aj do budúcnosti. Avšak, keďže máme starnúce obyvateľstvo, to znamená to, že bude vykonávaný veľa väčší tlak na mladých, na solidaritu medzi generáciami. Zvýšenie výdavkov z rozpočtu sa týka nie len paktu stability, ale takisto zistujeme, že v krajinách, kde nie je dostatok finančných prostriedkov, kde sú veľké eh, dlhy verejných financií, tak to prvé ozdravenie, to prvé zníženie, ktoré eh, sa robí, sa práve týka dôchodkov. A toto by sme mali eh, k tomuto by sme sa mali vyhnúť. Nielen, že budeme musieť pracovať dlhšie, ale takisto si musíme uvedomiť, že budeme potrebovať oveľa viacej ľudí, ktorí budú pracovať aj dlhšie. Napríklad tí, ktorí v súčasnosti dnes nie sú e, zamestnaní. Takže potrebujeme oveľa viacej starších obyvateľov, ktorí by pracovali, ktorí by mali flexibilnejšiu kariéru, ktorí by boli mobilnejší a ktorí by sa lepšie vedeli adaptovať na rôzne e, okolnosti, aby sa mohlo umožniť aj ďalším ľuďom e, pracovať. A preto prvý pilier je veľmi dôležitou zložkou, avšak pre tie krajiny, ktoré majú aj druhý e, pilier, tu máme práve inštitúcie, e, ktoré zabezpečujú dôchodkové e, zabezpečenie, kde pracujúci a, a, zamestnávateľe pracujú spoločne. Avšak tuto sú takisto vykonávané rôzne tlaky kvôli zlej situácii s obligáciami, zlej situácii na trhu a samozrejme aj starnutie obyvateľstva tu zohráva svoju úlohu. Komisia Pán predseda, pani komisárka si žela, aby sme eh, sa dotkli kapitálu, ktorý je v dôchodkových fondov. A to nie je tá správna reakcia podľa mňa, pretože to nie je adekvátna reakcia, nakoľko v tých krajinách, kde nemáme eh, dobré obligácie, to môže mať eh, dopad práve na výšku dôchodkov. Pani Kres, ste to práve vy, ktorá by ste mali nám eh, predložiť usmernenie, pretože Európska komisia ako taká by sa tomuto tiež mala venovať. A nakoniec tretí pilier. Tretí pilier, a tým už budem končiť, slobujem. je to vlastne poistenie alebo úspory obyvateľstva. Však musíme sa nad tým zamyslieť, čo už sa nám podarilo úsporiť. A nakoniec mobilita. Slobodný pohyb osôb nemôže byť zabezpečený, pokiaľ tu nebude zároveň zabezpečená aj mobilita. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mr. Mann, you have the floor. Pán Mann, ďakujem Ria za túto veľmi dobrú správu aj spoluprácu medzi EMPL a ECON. Zamestnávateľi a zamestnanci sú znepokojení tými nárokmi na uh, peňažné zabezpečenie dôchodkov, nárast e, nákladov o 30 ohrozuje úspešnosť rastu. Ako spravodajca pre zamestnanosť a menu som mohol dosiahnuť kompromis len o jeden hlas. Pani Krus, ide o to, aby sme netlačili príliš na závody, závodné penzie, e, penzie zamestnancov Copy-paste tu nemôže platiť medzi členskými štátmi. Nemali by sme mať orgie harmonizácie, mali by sme skôr skúmať okolnosti situácie v jednotlivých krajinách a veľmi dobre zvážiť využitie peňazí a užitku. Solvency 2 možno nebude zohrávať žiadnu úlohu, keď komisár Barnier si urobi svoju prácu. Dobre. Mr. Pán Dearte, nech sa páči. Merci, prezident Mm, ďakujem pekne. Mm, pán predseda, tak ako povedala pani spravodajkyňa, dôchodky sú hlavne v zodpovednosti členských štátov s ich e, špecifikami, ale takisto je veľmi dôležité, aby sme my sformulovali e, usmernenia v tom e, veľmi ťažkom kontexte hospodárskej krízy. Chcel by som predložiť niekoľko názorov za našej skupiny. Myslím si, že je to hlavne pilier solidarity, ktorý by mal byť základným kameňom pre dôchodky, ktorý by mal zabezpečiť viac ako minimálny dôchodok. Potom máme druhý pilier, ktorý môže takisto byť určitým príspevkom, ale nemôže byť povinný práve kvôli svojim výdavkom. A tretí pilier nemôže byť podporovaný len pre tie veľmi eh, níz, eh, eh, osoby s nízkymi príjmami. Pokiaľ ide o mieru zamestnanosti, je veľmi dôležitý aspekt pre financovanie dôchodkov a pre podporu zamestnanosti nie len seniorov, ale takisto aj mladých, aby mohli prispievať do tohto systému. A nakoniec reforma dôchodkového systému sa môže urobiť len potom, aby sa, keď sa prehodnotia všetky otázky a aspekty tejto reformy, aby sme zase nezačali špirálu škandálu neudržateľnosti. Eh, eh, nie je to socialistická reč, eh, tak ako to bolo, by to mohlo byť povedané, ale myslím si, že je to veľmi dobrý kompromis a ešte raz by som chcel poďakovať pani spravodajkyne. Ako som už hovoril skôr, dohovor je taký, že ak ste raz vystúpili v týchto diskusiách, už nemáte ďalej šancu, pripomínam. Pán Paška, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Stabilné a dôveryhodné dôchodkové systémy

sporenia medzi dostupnými možnosťami sporenia v ich krajinách. ďakujem za pozornosť. E, chcem sa ti poďakovať za to, že si sa snažila zlepšiť tento návrh komisie. Hovorila si veľmi jasne, že komisia musí rešpektovať systémy členských štátov, ale prečo si nehovorila o tom, ako to má byť aj pri prvom pilieri, napríklad AOV v Holandsku, napríklad väzba z, na odpracované roky, aby sa zvýšil vek odchodu do dôchodku, e, sú veci, ktoré nemá riešiť EÚ. My potrebujeme zaručiť e, životnú úroveň a je to veľká výzva najmä v čase krízy. Hovorí sa v správe o druhom a treťom pilieri na zabezpečenie riadnej penzie, ale článok 114 mluví, hovorí, že EÚ nemôže určovať práva e, zamestnancov. Veľmi ma mrzí, že si to pri prvom pilieri jasne nepovedala, že to nie je kompetencia EÚ. Ďakujem pekne, pán Becker. als seniorenvertreter und generationenpolitiker in diesem parlament gratuliere ich Pán predseda, ja som tu prvýkrát sa vyjadrujem a chcem poďakovať eh, spravodajkyni, pretože určite to pomôže táto správa vylepšeniu dôchodkový systém, pretože myslíme sa venovať prvému pilieru a takisto aj druhému pilieru, ktorý je len doplnkovým Máme tu eh, požiadavku o rôzne reformy jednotlivých členských štátov, aby sme vypustili eh, mm, tú otázku, ale takisto, aby sme sformovali aj eh, otázku zamestnanosti prepojení na dôchodok. Avšak tiež tu máme akési nedokončenie týchto prác, pretože sa musíme ešte posilniť aj, po, musíme sa posnažiť ešte aj v iných úrovniach niečo spraviť, pretože nemáme tu dostatočné úsilie vykonané v rámci mládeže. Ten e, koncept adaptovaného dôchodku ešte nie je dostatočným konceptom, pretože nezabezpečuje e, záruku pre boji proti chudobe. Hovoríme tu o princípe, e, systéme E, dôchodku môžeme e, zabezpečiť e, určitú životnú úroveň, avšak chceme tiež zabezpečiť naplnenosť profesionálneho života a jeho správne ukončenie. Myslím si, že by sme mali toto oblasť ohraničiť a nie sa dať zviesť populizmom. Mali by sme si uvedomiť, že sme v určitej etape v rámci tohto, tejto oblasti, ale pred sebou máme ešte ďalšie generácie, hlavne mladú generáciu, ktorú treba zabezpečiť do budúcnosti. Ďakujem pekne pani Zuber. E, máte slovo, nech sa páči. Máte len 33 rokov a môžete mi sa pozerať dopredu. E, ďakujem pekne. Bola tu spomenutá Biela kniha komisie a je to práve správa, ktorá prevzala e, základné myšlienky z tejto Bielej knihy, ktorá sa opiera o veľmi jednoduché myšlienky, e, snažiť sa predlžiť odchod, vek odchodu do, do dôchodku a takisto aj doplnenie dôchodku, čiže vlastne otázku tretieho pilieru, bojovať proti nezamestnanosti mladých a takisto je to však v rozpore s odchodom starších ľudí a predlženie voku od odchodu do dôchodku Avšak e, hovoríme o tom už niekoľko desaťročí, o tom, ako chceme získať tieto práva pre pracujúcich. E, ideme, hovoríme o dôstojnom dôchodku. Nejde o, len o trvalý dôchodok, ale aj o zníženie e, odvodov zamestnávateľov do dôchodkového systému a takisto aj o podpore práve toho, aby banky nezískavali peniaze z odvodov do druhého pilieru. Myslím si, že celý tento systém je spochybnený v prospech Eh, súkromného dôchodku, ktorý bude však prístupný len pre tie osoby, ktoré majú dostatok, eh, dostatočný príjem, eh, ktorí sú dostatočne hm, bohatí hm, z v Portugalsku chceme predlžiť vek odchodu do dôchodku zo 65 na 73 a takisto aj e, posilniť práve ten zamestnávateľský pilier, ale v tým pádom budú e, práve práve zamestnancov ohrozené. Pani komisárka, máte slovo. Pán predseda, chcem sa poďakovať spravodajcovi pani Oven, tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu a za to, že podporili hlavnú správu Bielej knihy. Keď sme predložili Bielu knihu vo februári 2012, chceli sme ukázať na to, ako zabezpečiť na pozadí, ako správne spomenula, starnúce obyvateľstva a fiškálnych obmedzení zachovanie dôchodkového systému tak, aby občania mali aj na dôchodku slušný príjem. Biela kniha navrhuje, ako sa to môže urobiť, ako sa dá kombinovať odpracované roky, vek odchodu do dôchodku a podobne. Vychádzame tu z predchádzajúcich konzultácií s Európskym parlamentom, členskými štátmi a jednotlivými zúčastnenými stranami. V roku 2012 sme mali akt, e, Európsky rok aktívneho starnutia medzigeneračnej solidarity, ktorý bol veľkým príspevkom. E, členské štáty majú e, preskúmať možnosti dôchodkových reforiem, zohľadniť e, predpoklady dĺžky života tak, aby ľudia v starobe mali slušný príjem a boli nezávislí. Taktiež som rada, že parlament súhlasí, že si treba e, vybudovať aj penzie zo zamestnania, ktoré by boli budované tak, že nebudú brániť mobilite na trhu práce. Potom sa tu hovorí aj o tom, že treba zachovať prvý pilier verejné štátne penzie, Komisia si myslí, tak ako sme to uviedli v našej správe v roku 2012, že štátne penzie v prvom pilieri majú zostať hlavným zdrojom príjmu v starobe v najbližšej budúcnosti. A od vydania Bielej knihy sme dosiahli dobrý pokrok, môžem povedať, najmä pokiaľ ide o posolstvo Bielej knihy, ktoré sa silne opakujú v jednotlivých oporúčaniach pre konkrétne krajiny. Dnes väčšina členských štátov e, prijala reformy, ktoré umožnia, a za, umožnia mužom aj ženám dlhšie pracovať. Správa pani Omenovej potvrdzuje, že je e, politická vôľa riešiť problémy ktoré, pre ktorými stoja naše dôchodkové systémy, tak aby sme zabezpečili dôstojnú starobu. Ale otázka primeranosti a udržateľnosti si vyžaduje ambíciu a vytrvalé úsilie všetkých aktérov, členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a ďalších zúčastnených strán. Thank you, very much. Thank you, colleague. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani spravodajkyni za vynikajúcu správu a ďakujem nielen holandskej kabine, ale aj všetkým ostatným kabinám a želám im e, veľmi šťastný odchod do dôchodku, keď príde ten čas. A teraz pán e, Gajer k, e, k, k regionálnym stratégiám pre priemyselné oblasti v EU.